pretože e, stalo sa zvykom v Európskom parlamente, že pracujeme veľmi rýchlo a že sme schopní sa e, veľmi početne stretnúť a spolupracovať medzi rôznymi e, parlamentnými výbormi a v maximálnej dôvere. Chcel by som sa ubezpečiť, že súhlaste s návrhom programu schôdze. Poznámky mimo mikrofónu, nech sa páči. Muito Gostaria só de levantar... Ďakujem pekne. Len by som navrhol niektoré dôležité otázky. Tento dokument nebol preložený. Máme ho len v angličtine. A myslím si, že je to proti platným pravidlám Európskeho parlamentu a kladem si otázku, či sú podmienky na to, aby sme mohli tento dokument hlasovať. Je to proti rokovacieho poriadku a je to aj principiálna otázka. Samozrejme, keď výbory budú nastojiť na hlasovaní, ale ja sa nezúčastním takéhoto hlasovania. Preklad budete mať k dispozícii na plene. Et donc pour uh, l'immédiat. Uh, a Portuguese version has been sent to your group, to the GUE group, apparently. Portugalská verzia bola zaslaná vašej politickej skupine. It's not, it's not true. It's, uh, they, they, we, we don't have the, this version. We have... Ale žiaľ, nemáme túto verziu, máme návrh, ale nemáme úplnú verziu ani v portugalčine, ani v žiadnom inom jazyku. Ja tu, ja cas, je vous Ale potvrdzujem vám ešte raz, že preklady vo všetkých jazykových verziách budú k dispozícii členov Európskeho parlamentu na plenárnom zasadnutí. Chcel by som sa ubezpečiť, že ste dostali zápisnicu zo schôdze 20. apríla a že nemáte k nej žiadne pripomienky. Dobre, nie sú pripomienky, takže 20. apríla sme hlasovali o texte, o ktorom sme diskutovali v trialógu, ktorý bol veľmi dlhý, ale plodný. A dnes sme sa dostali do k zneniu textu, ktorý nie je úplne identický ako ten, ktorý sme schválili 20. apríla. A to je dôvod, prečo je potrebné overiť, či má podporu nášho spoločného parlamentného výboru, teda či ten text trialógu, ktorý je výsledkom trialógu, či e, má podporu všetkých prítomných. Peut-être que Roberto a quelques mots à ajouter avant que l'on passe. Možno Roberto by sa chcel ešte vyjadriť skôr, než prejdeme k spravodajcom. Nech sa páči a hlasovaniu. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dáme slovo spravodajcom, chcem pogratulovať rokovaciemu týmu aj pracovníkom sekretariátu, tak výborov politickej skupiny. Skutočne bola to veľmi zložitá úloha, podarilo sa skutočne udržať veľmi náročnú lehotu a podarilo sa ukončiť náročné rokovania, povedal by som, v rámci plného rešpektovania mandátov do výborov, totižto pokiaľ je ten záverečný text, ktorý si môžete prečítať aj v tej portugalskej verzii, ktorá na požiadavku skupiny GUA e bola zaslaná, jasne dokazuje, aký je to veľký úspech pre Európsky parlament. Je to úspech, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť spoločne. Bola tu veľmi silná spolupráca, tak skutočne ďakujem pekne vám všetkým. A teraz by som dal slovo našim dvom spravodajcom, najprv Jose Manuel. Merci. Euh, et je voudrais... Ďakujem, rád by som poďakoval obom predsedom, spoluspravodajcom Udovi Bulmanovi a všetkým tieňovým spravodajcom, samozrejme aj sekretariatu. Ďakujem všetkým členom politických skupín, poradcom a predovšetkým poradcovi mojej politickej skupiny, A rád by som dodal, že sme urobili naozaj obrovskú prácu. Rešpektovali sme termíny, ale urobili sme tú obrovskú prácu a nie je to porovnateľné s tým 20. aprílom, pretože náš súčasný výsledok je ešte lepší. Výsledný text je vylepšený. Za ten krátky čas e, sme naozaj veľmi široko diskutovali na začiatku som si myslel, že je nemožné vyriešiť otázku financovania. Zmenšili sme dopad na horizont 2020 a tu Europe Connecting Facility na tých 20 miliard eur a budeme pokračovať v ďalšom rozpočtovom postupe vždy s takouto prácou. Fondu sme dali demokratickú legitimitu, žiadali sme o transparentnosť a aj sme ju dali tomuto fondu e, tým, že e, sa bude musieť pravidelne e, informovať. Ak to nebude fungovať veľmi dobre tento fond, tak komisia bude musieť informovať a bude musieť prísť legislatívnym návrhom, aby to vylepšila a ak nebude fungovať vôbec, tak bude musieť tiež, tiež zasiahnuť. Tá platforma, e, ktorá sa vytvorila, e, ktorá je dôležitá pre malé a stredné firmy, pre podnikanie a banky samozrejme musia poskytnúť financovanie. Ďakujeme novému nástroju, ktorý je úplne iný než ten, s ktorým sme doteraz e, pracovali. Je dodatkový, komplementárny, pomôže E, zlepšeniu alebo mm, vytváraniu pracovných miest a je to teda nástroj, ktorý je lepší, než ho navrhovala komisia. Tento fond môže naozaj fungovať aj do budúcnosti a je príležitosťou a zároveň výzvou pre regióny, pre poberateľov a ja som si istý, že dosiahneme ten kýžený cieľ a síce väčších, e, väčšieho počtu pracovných miest, e, e, väčšej zamestnanosti a väčšej schopnosti. Udo Bulman. Meine sehr verehrten Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, a ja by som sa chcel poďakovať obidvom predsedom výborov. 9 trialógov častokrát trvalo až do rána, rozhodujúci trialóg od 6. večer, prípravné rokovanie až do pol 8. ráno. Bola to veľká záťaž aj pre sekretariáty, preto srdečne vďaka sekretariátom. Ďakujem pekne aj pracovníkom, našim osobným pracovníkom, ako aj politickým skupinám, samozrejme aj predsedom, obidvom predsedom. Určite spomínate na prvé zasadnutie. Obidvaja sa ešte zdráhali, Jose Manuelovi a mne poskytnúť kreditné karty, aby sme mohli tam zainvestovať niektoré veci. Ja by som sa spýtal, či by sa tých okolností investovali do FCL, poskytli kreditné karty, lebo my, Jose Manuel, my však môžete stačiť, keď nám budete veriť, však sme takí seriózni. No, ale podarilo sa dosiahnuť to, že teraz môžeme hlasovať a rozhodovať o Managing Director to znamená, že sa nám podarilo niečo dosiahnuť, to isté. Je to úplne nová štruktúra a budeme niesť spolu zodpovednosť za to, ako fond bude fungovať. Budeme mať možnosť spolu rozhodovať a ovplyvňovať e, personálne zloženie, čo je v záujme nielen obidvoch našich predsedov výborov, ale v najlepšom prospechu daňových poplatníkov, teda je to v záujme občanov EÚ. Podarilo sa nám presadiť aj to, že existujú investičné kritériá. To sú veci, kde sa investuje nie do minulosti, ale do budúcnosti. Také projekty, ktoré sú pokrokové, sa orientujú dopredu, ktoré pomôžu rozvoju malých a stredných podnikov, ktoré pomôžu oživiť aj infraštruktúru. Je to nové prostriedky, je tu jednotlivé kapitoly, ktoré sa podarilo dobre naformulovať. Máme tu investičné usmernenia ako súčasť spolurozhodovania. To je niečo, čo Rada a Komisia vždy odmietali a teraz je to vlastne v rámci spolurozhodovania parlamentu v rámci nariadenia, potom je tam hodnotiaca tabulka scoreboard, ktorá sa vytvorí v rámci delegovaných aktov. To znamená, že budeme ovplyvňovať aj ten spôsob, ako sa vlastne budú vybero, vyberať projekty a budeme postupovať podľa objektívnych kritérií a prospešnosti. To všetko je pokrok a veľký úspech. Stanovili sme aj to, že členské štáty budú investovať, majú investovať, môžu investovať do tohoto fondu a to takým spôsobom, ktorý je rozumný, finančne presaditeľný a takto sa má zabezpečiť väčší rast a zamestnanosť. Komisia v tejto súvislosti vypracuje vyhlásenie a toto zdôrazní kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcel poďakovať Jose Manueli Fernandezovi, odvedol skutočne výbornú prácu, pokiaľ ide o otázku rozpočtovej politiky, prispel k tomu, aby sa vlastne zabránilo škodám, ktoré by sa mohli týkať európskeho rozpočtu. Podarilo sa to dosiahnuť dobrý kompromis, o ktorý sa môžeme opierať a aj v budúcnosti by sme mali byť v stave napraviť škody, ktoré doteraz už boli neakceptovateľné a ktorým chceme aj do budúcnosti predchádzať. Chcem sa poďakovať všetkým spravodajcom zapojených výborov, tieňovým spravodajcom. My sme vlastne už na úvod povedali na našich prvých zasadnutiach, ak sa nám podarí tu vytvoriť niečo spoločné, tento parlament vlastne bude písať históriu a pôjde to nad rámec politických skupín a výborov vytvoríme viac investícií a viac pracovných miest EÚ. Chcem sa vám poďakovať za to, že v rámci dobrého duchu spolupráce sa to bol výborný postup v štýle Európskeho parlamentu a takto sa mohlo spolupracovať, dosiahol sa pokrok a pevne verím, že tieto pozitívne skúsenosti budem môcť opakovať aj pri ďalších legislatívnych aktoch. Ďakujem pekne. Thank you, thank you, indeed. Uh, Ďakujem pekne, srdečná vďaka a samozrejme gratulujem našim dvom spravodajcom. Nech sa páči. Ceci bien sûr. Euh, ja sa tiež pridávam ku všetkým tým uh, poďakovaniam. Zažili sme naozaj uh, veľmi intenzívne dni, hlavne noci, lebo veľmi často ten trialog sa končil o 8 ráno ale jasnosť, ako aj tvrdohlavosť, presvedčivosť nám umožnilo, že sme postúpili ďalej a teraz máme text, ktorý je e, lepší ako ten z toho 20. apríla. Ideme hlasovať. Máte svoje hlasovacie kartičky, budeme hlasovať menovite. Takže spravíme si najprv takýto test sekretária, takže poprosím vás otvor, takže zahlasujme, teraz hlasujte, aby sme to otestovali. Stop taking. Dobre, teraz si to preveríme. Nefunguje vám to? Teraz už hej. Máte všetci karty? Two members, one member with... No máme tu jedného člena bez karty, za GUE, ak sa nemýlim. Výborne. A no, môžeme teraz postupovať ďalej. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Vous n'avez pas tous voté. Deux députés. Všetci hlasovali. Dvaja nehlasovali. Le scrutin est clos. Uzatváram hlasovanie. 28, 78. 78 ľudí hlasovalo, 63 za, 14 proti, 1 sa zdržal. A tí, ktorí nemajú kartičky, takže 15 proti. Ja si myslím, že si treba pogratulovať. Monsieur Karas. Karas. Excuse me, my card was not working. Prepačte, moja karta nefungovala. Ah. I'm more in favor. Takže ešte ten hlas za, výborne. The plenary vote will take place the next Hlasovanie na pléne v najbližšom minipléne. Ďakujem pekne za spoluprácu a zároveň budem môcť disk- začať diskusie o dohode o vykonávaní nariadenia. Týmto pádom môžem ukončiť naše rozhodnutie. Ďakujem pekne. So, everything, okay. everything for Greece is okay. We apologize. Yeah.